smrti pána Hansa Jansensa, ktorý bol zvolený do Európskeho parlamentu v roku 2014, bol členom rozvojov, e, výboru pre rozvojovú politiku a delegácie pre vzťahy s Afganistanom. Rodine a e, všetkým priateľom a príbuzným pána Jansensa týmto vyslovujem úprimnú sústavu.